Bene, buongiorno a tutti i colleghi, prendiamo posto. Dobre ráno. Postaďte sa, prosím. Musíme teraz rozvážne konať, čaká nás dlhé hlasovanie, takže dôležité je, aby tu bolo ticho, aby sme dodržiavali pravidla. Pán Ody požiadalo slovo, skôr ako začneme, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Dnes budeme mať veľmi dôležité hlasovanie a prosím, aby bol rešpektovaný e, kódex e, multilingvizmu v Európskom parlamente. Chcem vedieť, či budú pravidlá viacjazyčnosti multilingvizmu rešpektované počas tohto? Odpovedz nie z časti. Čiastočne máme všetky jazyky, s výnimkou malštiny a estončiny. Tieto dva jazyky nie sú zastúpené. Chcel by som protestovať proti degradácii multilingvizmu v tomto dome, najmä pri takýchto dôležitých textoch, o ktorých budeme hlasovať. Je to dôležitá vec v našom politickom mandáte a, prosím, e, mandáte a prosím, aby môj protest bol zaznamenaný aj v zápisnici. Istotne, Poprosím sekretariat, aby si to poznamenal a bude to dané do zápisnice. Tak ako zvyčajne máte k dispozícii návrh programu schôdze. Prejdeme teraz priamo k hlasovaniu v zmysle pravidla 70. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak myslím, že môžeme schváliť návrh programu schôdze bez zmien. Ako som už povedala, nie je tu malšina ani stončina. Dúfam, že nám to pôjde rýchle a že si budeme môcť dopriať aj 5-minútovú prestávku po správe Elera, tak aby sme sa mohli nadýchnúť troška. A možno po každom balíku si dáme krátku pauzu. Môžeme začať. Najprv si otestujeme hlasovanie. Otváram hlasovanie. Toto je testovacie hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Áno, Jeden poslanec za SAD je naviac. Dobre, v poriadku. Teraz je to už v poriadku. Koniec hlasovania. Poďme teda priamo k hlasovaniu o správe pani Madurel. Kompromis 1. Kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 2. Za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. FEM 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Compromesso 6. A favore. Kompromis 6. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 38 a 456. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 457 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 458, to je za, to je proti, Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 459, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 48 za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. Nie, nemuseli sme hlasovať o 48, to odpadlo. Takže kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 471. Nie, dvojka, pardon. Opravuje sa pani predsednička za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. AFED 12, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 534. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 10. Kto je za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. 508. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 11. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto? Prijatý. 523, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si. 523, časť druhá. Od, no, konec hlasovania. Zamietnutý. 527 za, proti, zdržali sa, e, prijatý. 526, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 12, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 13, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 529 a 534, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 405, 31 spolu, za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 39, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromisný 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňujúci návrh 574 a 15, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto 574.15. Ešte raz za, proti. Musíme to skontrolovať. E, vzadu ľudia nehlasovali, e, takže elektronicky skontrolujeme 574 a 15. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 27-27. Takže ťažko sa to dalo rozoznať z tohto miesta. 548, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 16, kto je za? Pani Toja? No, no. To je AFET 16. Teraz kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Ešte raz, AFE 16, pardon. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromisný návrh 16. Otváram hlasovanie k AFE 16. Koniec hlasovania. predtým, ako budeme k 16. Pani Toja. Môj pozmeňujúci návrh bol stiahnutý. Stiahujem tento pozmeňujúci návrh, pretože e, radšej to stiahnem, ako keby to malo byť pokryté kompromisom. Ďakujem pani Toja. Hlasujeme o 16. Kto je za? Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 565. Kto je za? Kto je proti? Kolega de Castillo. Michael. Uh, Máme s tým ťažkosti a musíme počkať ešte na legislatívu, takže áno, po tých kompromisoch, teda keď sa budeme venovať tomuto, tak poprosím o trošku času. Ďakujem. Perfekto. Dobre, v poriadku. Dobre, pozmeňovací návrh 565. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 566 a 43. Envy. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 570 a 44 spoločne. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 572. Kto je za, kto je proti? zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 573 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 575 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme, 575 Koniec hlasovania. Zamietnutý. 586 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 587, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 588 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromisný návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 597 a 10 spolu, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme to. Koniec hlasovania. o jedného ľudovca naviac. Dobre. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 26, 26, 26. ...557 za, proti... Pardon. 474. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 473 a 32 spoločne. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Kompromis 19. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 21. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 636, to je ústny pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromisný návrh? Nie. Skontrolujeme. 636. Kontrola. To je ústny pozmeňovací návrh. Koniec hlasovania. prijatý. 30 za, 23 proti. Kompromis 22, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 23, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Pozmeňovací návrh 60 a 14. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 685, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Kompromisný návrh 24. Skontrolujeme 685. -ku. O jedného ZPP e naviac, opäť. Konec hlasovania. 26, 26 zamietnuté. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 687, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že to prešlo, ale skontrolujeme. Niektoré z tých hlasovaní sú tak tesné, že je ťažké to spočítať. Musíme skontrolovať. E, Konec hlasovania. 31.23. Prijaté. štyri spolu za, proti, zdržali sa prijaté 688, 689 až 690 a 1654 a 691 všetko spolu na dve časti každopádne. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, e, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 63 Teraz mi povedal sekretariat, že by sme mali hlasovať o 63, 691. Un momento. Scusatemi, c'è stato un errore. C'è stato un errore. Scusate. Emendamento. Dobre, 691, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 63, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Teraz spoločne nasledovné 693, 695. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. Konec hlasovania. To je prijaté. 28-26. 694, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Chvíľočku vás poprosím. Dobre, DV17, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. DV18, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 697, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 698 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. AFED 18, nie, 699. E, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 700. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. 702. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. 705. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. 706. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 711 a 56 Envy, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 713, 714, 37 a 55 spoločne, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 712, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 715, kto je za. Čiže pozmeňovací návrh 715. Cukalas, kto je za. Proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. NV57 za. NV57. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 726, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 66, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 41 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pardon, zamietnutý. 39 za. 41? Skontrolujeme 41. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 39 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, pardon, zamietnutý. 727 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme to. Koniec hlasovania. Prijaté 31 k 22. 728, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. NV 60 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. ...740 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 68 a 741 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 69 a 742, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 70 a 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 29, to je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 752, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Budget 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 754 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. FEM 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 758 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 759 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 30 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 778 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 35, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 886, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme. 886. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 37 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 38 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 909 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 40 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 928 s ústnym pozmenením. Kto je za? 928 ešte raz. S ústnym pozmeňovacím návrhom od ECR. Za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 41 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 43, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Posmeňovací návrh 989, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 997. Za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Skontrolujeme. Koniec hlasovania prijaté 32 21 proti. 44 kompromis. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. 1042. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 1061. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis. A skontrolujeme 1.06 jednotku. Koniec hlasovania. O jedného viac z EPP. Ja už som dala preč moju hlasovaciu kartičku, ale napriek tomu ešte o jedného naviac e, a prijaté. 3322. Kompromis 46, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 47 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 48, zdržal sa, uh, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 49, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 1188, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 1190 za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 50, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 1210, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 1212, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme. Koniec. 33,22 prijatý. 1220, kto je za, kto je proti. Jedna, dva, dva, nula, kto je za, ešte raz proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 1, 2, 2, 4 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 1225 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 1261 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme. To bolo veľmi tesné. Koniec hlasovania. 26 za, 28 proti, zamietnutý. Kompromis 52 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý kompromis 53. To je za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 1, 2, 6, 6 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý skontrolujeme, každopádne. O jedného ZPP e naviac. Jeden naviac za ľudovcov. Dobre, koniec hlasovania. 27, 28, 27 za 28 proti, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1295. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Budem musieť skontrolovať, príliš tesné to bolo. 1295. jeden naviac za EPP. Ešte stále. Jeden naviac. Nikto neodstránil kartičku a napriek tomu o jedného viac. Teraz je to v poriadku, už je to uzavreté. 30-24. Prijaté. 1, 2, 7, 8. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Jedna, tri, Za, proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 1 E, skontrolujeme. Jedna, tri, Jedna, tri, dva, dva jeden ZPP e EPP naviac. Ešte stále. Koniec hlasovania. 28-27. Prijatý. Jedna, tri, tri, sedem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Skontrolujeme. 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 55 za. Ešte raz kompromis 55. E, musím vám dať samozrejme čas na to, aby ste to našli. Takže ešte raz za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 55. Pozmeňovací návrh 1485. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. 1485 kontrola o jedného z ľudovcov naviac. Ešte stále. 27-23 prijaté. Kompromis 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Za 57 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 59. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 1686. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. Mala som dojem, že to prešlo, ale skontrolujeme. Koniec hlasovania. 27 za, 28 proti, zamietnutý. Zamietnutý. 1740. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme. Koniec hlasovania. 28, 27 prijatý. Pozmeňovací návrh 1742, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme. koniec hlasovania. Dvaja ZPP e naviac. Dobre. 25, 28. Zamietnuté. Kompromis 60, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 61, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 62, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. Pozmeňovací návrh 217 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 1, 218, e, pardon, za, proti, zdržal sa niekto. Nie, skontrolujeme. Skontrolujeme 218. -ku. To je koniec hlasovania. 43 k 11 prijatý. ...219 a 1823 za, proti. Čiže 219 spolu s 1823, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Pozmeňovací návrh 221 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 1, pardon, 63. Kompromis e, za, proti. dvojka bola stiahnutá, čiže kompromis 63, e, čiže ešte raz za, proti, zdržali sa pol prijatí, 228 e, za, proti, zdržal sa niekto, namietnutý, kompromis 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, budget 6 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. FEM 4 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. Kompromis 65 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. AFED 1 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. 241 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme. Časť 1 z 241. Konec hlasovania. 27-27 zamietnutý. Čas 2. To odpadá. Druhá časť odpadá. AFED 2. Za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté 242, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 243, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Tran 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 66, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Agri 3, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kult 5, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 67 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 253 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 68 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 68a za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 259 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 262 a 263 za, proti, zdrel sa niekto, prijatý. 4, 2, 6, 4 a 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Budget 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 69 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 70 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 4 a 2, 9, 5 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. Kult 13 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. E, skontrolujeme. Kult 13. Koniec hlasovania. 26.30 zamietnutý kult 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 15, to je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, kompromis 71 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, 284, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý, 288 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, pardon, zamietnutý, 8, 17 a 286 spoločne, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 289 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 72, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 73 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 19 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kult 19, to sme už hlasovali za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. FEM 10 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 74, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. FEM 12 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. FEM 13 za, skontrolujeme 12. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 22.33, FEM 13, e, to je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že by som to mala nechať overiť, je to veľmi tesné. Koniec hlasovania. 23, 32, zamietnutý, FEM 14, to prešlo. Kompromis 75 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňací návrh 304, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. 305 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 76 za, proti zdržal sa niekto prijatý. Kaut 20 za, proti zdržal sa niekto zamietnutý. 315 za, proti zdržal sa niekto prijatý. 316 Pardon, e, bolo to zamietnuté. Ale chcete skontrolovať? Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 316 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromis 77 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Chcete skontrolovať? Nie, nechcete skontrolovať. Dobre. 78. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 79 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 80 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 3, 4, 5 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. A5, 6 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. KAL 21 Skontrolujeme všetko. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kult 21. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. Kompromis 81. Za. Proti. Zdržal sa niekto prijatý. Úvodné ustanovenie 27, druhá časť. Za, proti, zdrel sa niekto. Prijatý. Skontrolujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 15 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 16, 354, 355, 359, 14 a 22, všetko dohromady. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 82, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 83 za. Proti? Zdržal sa niekto? E, prijatý. Regi 10 za, proti zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 84 za, proti zdržal sa niekto prijatý. 85 za, proti zdržal sa niekto prijatý. 372, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme to. 372, O jedného ZPP e naviac. Konec hlasovania. 34.21 e, prijatý. Pozmeňovacie návrhy 20, e, budget 19 spolu za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Budget 20 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. NV 17, Agri 9 za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Kult 25 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Budget 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. FEM 17 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme, nie som si istá. Koniec hlasovania. 28-28 zamietnutý. NV18 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 86, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. A teraz e, hlasujeme o pozmeňovacích návrhoch v prijatej forme e, elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 55 za, 1 proti. E, respektíve 1 sa zdržal. Takže to prešlo. A teraz e, hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Budget 1 e, za, proti, zdržal sa, prijatý. Budget 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Budget 3 za, proti zdržal sa niekto prijaté. E, budget 4 za, proti zdržal sa niekto prijaté. A teraz elektronicky budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 55 za, 1 sa zdržal. Teraz idem ja. Blahoželáme spravodajcovi. Prosím, Jan. Karvaj. Bene. Allora, pros... Dobre. A teraz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 a budeme ju mať potom. Takže teraz pokračujeme. Ideme k správe Karváľu. Hlasujeme en blok Anvy 5 a 6. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalšie hlasovanie en blok 185, 195, 196, 458, 460 a 161 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 226 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 8 za, proti, zdržali sa, schválený. FAM 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 227 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 3a za, proti, zdržali sa schválený, 17 za, proti, zdržali sa schválený, 203, 230 za, proti, zamieta sa, 231 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 232 za, proti, zdržali sa. Čujem. Um... Čas. Nemám čas hlasovania. We must get our vote right. Allora... Nestíham tlmočiť, pretože e, tlmočenie naozaj nestíha a potom sme dezorientovaní. Treba, aby tlmočníci hovorili tak rýchlo ako ty, Amália. Siamo al 2, 3... Pre, predsednička, opakujem. Pozmenujúci návrh 232 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3B za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenici návrh 19 za, proti, zdržali sa schválení. 234 za, proti, zdržali sa schválená. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 235 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa schválení. 2 za, proti, zdržali sa schválení. 21 za, proti, zdržali sa schválení, 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pardon, teraz sa e, ospravedlňuje pani predsednička, 238 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 242 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 243 za, proti, zdržali sa prijatí, 244 za, proti, zdržali sa schválení, 245 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeniaci návrh 252 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si elektronicky, hlasujeme o 252. Končím hlasovanie. 28 za, 29 proti. Zamieta sa 246 za, proti. Zdržali sa schválení. 253 za, proti, zdržali sa prijatí, 254 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 255 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz 256, 258, 257, 260, 259 a 262 amblok za, proti, zdržali sa schválené. 261 za, dvesto šesťdesiat jedna Ospravedlňujem sa, máte, máte pravdu, ďakujem, že ste takí bdeli. Už sme hlasovali o 261 v bloku, teraz 263 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 264 za, proti, zdržali sa, schválený. 265 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 266 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 306 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 322 za, proti, zdržali sa zamieta sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeniaci návrh 326, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmenujúci návrh 600 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 12. Želáte si overiť šestovku? Overujeme. Otváram hlasovanie. 1 e, EPP navyše. Končím hlasovanie. 38 za, 17 proti, schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 377, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, proti, zdržali sa schválený, kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 557, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 555, kto je za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa 556 za, proti, zdržali sa prijatí, 558 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeniaci návrh 919 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 920 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 20A, za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmeniaci návrh 601 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, pozmeniaci návrh 608, to je dodatočné hlasovanie za, proti, zdržali sa prijatí. Želáte si to overiť? 608 overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za 29 proti zamietnutý. Pozmenujúci návrh 619 za. Nie, treba, áno, správne, treba hlasovať o 619 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme si elektronicky 619, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti. Zamieta sa. 619 je zamietnutá. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý pozmenujúci návrh 6, 701 za, proti, zdržali sa. Prijatý Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozvaniujúci návrh 788, kto je za, proti, zdržali sa. Treba si to overiť. Hlasujeme elektronicky o 788. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. 28 za, 25 proti, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatý. pozmenici návrh 156 za, proti, zdržali sa prijatý. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmenujúci návrh Agri 31 za, proti, zdržali sa prijatý. 979 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 980 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 981 za, proti, zdržali sa prijatí, 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 982 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že je to prijaté, ale overíme si 982 eh, elektronicky. Končím hlasovanie 29 za, 26 proti, prijatý. 9, 8, 3 za, proti, zdržali sa. 983, overíme si elektronicky. 983, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 31 proti, zamietnutý. Kompromis 27 a za, proti, zdržali sa prijatí. NV 113, 116 a 121 a blok za, proti, zdržali sa, zamieta sa. NV 114, 117, 122 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. AFED 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, AFED 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, AFED 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, 2 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 159, pardon, 160, za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, agri 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, NV1 s pozmenujúcim ústnym návrhom za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí, FAM 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Tam 2 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa pozmenujúci návrh 165 za, proti, zdržali sa prijatí. 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 167 za, proti, zdržali sa prijatí. 168 za, proti, zdržali sa prijatí. Envy 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 169 za, proti, zdržali sa. A pardon, odpadlo, 169 odpadla, ospravedlňuje sa pani predsednička, kompromis číslo 1, za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1A za, proti, zdržali sa prijatý, Pozmenujúci návrh 177 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 177. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 za, 23 proti prijatý, kult 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 178 za, proti, zdržali sa, prijatý, 181 za, proti, zdržali sa, prijatý, 7 za, proti, zdržali sa, prijatý, Agri 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, Kultúra 2 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Kultúra 3 za, proti, zdržali sa, zamiet, prijatí, kompromis 1b, kompromis 1b za, proti, zdržali sa, prijatí, 183 za, proti, zdržali sa, Opakujeme 183, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 55 za, že nikto proti, prijaté. Teraz dávam hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 53 za, 1 proti. Gratulujem. Váš text je schválený a ja gratulujem pani Karváľu. Dobre. A teraz prejdeme k hlasovaniu o LR a potom po LR-ovi si urobíme malú pauzu. Ešte budeme chvíľku pokračovať. Pripravený. pripravení ste. Hlasujeme o správe Euler. Sto sedemdesiat sedem. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Možno som dobre nevidela. Počkáme ešte, kým si náš kolega sadne. Dávam opätovne hlasovať o 177. Otváram hlasovanie. Overíme. Končím hlasovanie. 23 za, 28 proti, zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 180 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 188 a 191 za proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 190 za, proti, zdržali sa prijatí, 192 za, proti, zdržali sa prijatí, 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválený, 19 za, proti, zdržali sa schválený, 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 211 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 221 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 222 za, proti, zdržali sa. Prijatý 223 za, proti, zdržali sa. Prijatý pozmeniaci návrh 24 za, proti, zdržali sa. Prijatý 25 za, proti, zdržali sa. Schválený 225 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 26 za, proti, zdržali sa, prijatí 226 za, proti, zdržali sa, prijatí 227 za, proti, zdržali sa, prijatí, 27 za, proti, zdržali sa prijatí, 228 za, proti, zdržali sa prijatí, 28, 230 spolu za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí, rozpočet 15 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 224 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si 244. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dva, e, zamieta sa. 245 a 914 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Overíme si, otváram hlasovanie 245 a 14 spolu, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je to zamietnuté. 247 a 15 spolu. Momentík, momentík, hovorí pani predsednička, odpadajú. A teraz prejdeme AFET 2. Ostatné predchádzajúce odpadli. sekretariat. Dávam hlasovať AFE 2, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 250. O 31 na jednotke hlasujeme áno, za, proti. Nie. Podľa sekretariátu treba hlasovať. Čo nám povie spravodajca? Hlasujeme? 31 za, proti, zdržali sa, prijatí. 250 za, proti, zdržali sa, prijatí. 252 za, proti, zdržali sa, prijatí. 246 a 253 spolu za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijatý, AFET 3 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. AFET 3. Končím hlasovanie. 28 za 26 proti prijatý. 269 za proti. Zdržali sa prijatí. Želáte si overiť? Overíme si o 269. -ku. Končím hlasovanie. 29 za, 24 proti prijatý, 270 za, proti, zdržali sa prijatí, 271 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že je to prijaté, ale overíme si 270 jednotku elektronicky. Končím hlasovanie. 27 za, 25 proti prijaté. 272 za proti zdržali sa prijatí. 298 za proti zdržali sa. Overíme si elektronicky 298. Končím hlasovanie. 27 za 28 proti zamieta sa. 34 za, proti, zdržali sa prijatí, 274 za, proti, zdržali sa prijatí, af 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 276 za, proti, zdržali sa prijatí, 277 za, proti, zdržali sa schválení, 278 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 24 za, želáte si overiť 278. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte jeden EPP navyše. Končím hlasovanie. 26 za, 26 proti. Je pravda, že keď je to takto tesné, je lepšie overiť si to. Zamieta sa. A vy ste hlasovali za, takže ako to máme teraz? Takže je to prijaté 27 proti 26, kompromis 24 za, proti, zdržali sa. Pán Eller, želáte si niečo dodať? Ja to chápem tak, že 26 na 26, takže v tomto prípade by to asi neprešlo. Už áno. Ale... Môžeme opätovne e, sa vrátiť k hlasovaniu, pretože náš kolega povedal, že hlasoval za. Želáte si, aby sme o 278 opätovne hlasovali. Dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 26 proti, prijaté. Jeden hlas navyše oproti minulému hlasovaniu. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 275 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 293 prijatí. 295 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 297 za proti, zdržali sa. Počkajte, počkajte, nemôžete hovoriť takto poza môj chrbát, to sa nedá. 297 za, proti, zdržali sa prijatí, 299 za, proti, zdržali sa prijatí, 300 za, proti, zdržali sa schválení, 301 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 302 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 315 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 333 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. A čo si chcete overiť? 333, overíme si 33 elektronicky. Končím hlasovanie. 25 za, 30 proti, zamietnutý. E, kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 339 za, proti, zdržali sa prijatí. 345 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 27. Želáte si overiť 345, overíme si. Končím hlasovanie o 345 30 za, 25 proti prijatý. Kompromis 27 za proti, zdržali sa prijatí. 361, kto je za proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 369 za, proti, zdržali sa prijatí. 370 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 375 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Dávam hlasovať o 381.2 za proti. Overíme si elektronicky. E, 381, 382, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 35 za, 19 proti, prijaté. AFET 5 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 384 za, proti, zdržali sa prijatí, 385 za, proti, zdržali sa prijatí, 386 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 392 proti prijatý, 52 za proti zdržali sa prijatý, kompromis 32 za proti zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 412 za proti 412 pán Prody. Kto je za? Našli ste 412? -ku? ...412 prody, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 417 za, proti, zdržali sa, prijatí, 471, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 472 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 474 za, proti, zamietnutý, 474 overujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za, 34 proti, zamieta sa. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 478 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že je to zamietnuté, zamieta sa. 484 a AFED 7 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 34 a 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 493 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky 493. Ty hlasuješ proti e, vlastnému e, pozmeňujúcemu návrhu Patričello. Prepáčte nás za toto malé aparté, malá chyba. Iba jeden hlas za a neboli dva. Takže 493 je zamietnutá. 62 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. 524 za, 525, 526, všetky spolu, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Želáte si elektronické overenie? Otváram hlasovanie o 524, 525 a 526. Končím hlasovanie. 16 za, 38 proti, zamietajú sa. 527 za, proti, zdržali sa prijaté, 528 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa prijatí, 547, 548 a 549 spolu za, proti, zdržali sa, zamietajú sa, 38. kompromis za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 558 za, proti, zdržali sa prijatí, 559 za, proti, zdržali sa prijatí, 68 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 601 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 613 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 926 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 42 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 43 Pardon, pardon, ja som povedala zamietnutý a je prijatý. Samozrejme, že bol prijatý. Ďalší lapsus. Kompromis 43, 42 bola prijatá, kompromis 43 za, proti, zdržali sa prijatý pozmenujúci návrh 663 za, proti, zdržali sa zamietnutý 674 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa schválení. 92 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že je prijatý, ale overíme si. 92 pána Elera, kto je, uvidíme. Jeden EPP navyše. Hlasovanie končím. Ešte stále tu máme jedného poslanca EPP navyše. Končím hlasovanie. 40 za, 14 proti, prijatý. 696 a 39 spolu, za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 45, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 705 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. pozmeňujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa, prijatý. 706 za 707 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 708 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 kompromis 46 za, proti, zdržali sa, zamiet prijatý, DV 43 za proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 47 za proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 756 za proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 48 za proti, zdržali sa, prijatý, 747 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 749 za proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 49 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 763 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 763 za, proti, zdržali sa. Overíme si pozmenujúci návrh 764. Končím hlasovanie. 31 za, 21 proti prijatý. Kompromis 53 za, proti, zdržali sa prijatý. Čo si chcete overiť? Kompromis? Overíme si kompromis 53. Áno, overíme si kompromis 53. Otváram hlasovanie. EPP 1 navyše. Končím hlasovanie. 33 za, 22 proti, príjima sa. Teraz dávam hlasovať o 742 a 944 spolu za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 743 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 766 za, proti. Zdržali sa Overíme si elektronicky 766. Teraz máme dvoch hlasujúcich EPP navyše. Končím hlasovanie. 33 za 21 proti prijatý. Kompromis 1 za, proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeniaci návrh 113 za, proti, zdržali sa, prijatý. Rozpočet 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeniaci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Rozpočet 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 116 za, proti, zdržali sa prijatí, rozpočet 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenec návrh 2 pána Elara za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenec návrh 124 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 128 za, proti, zdržali sa prijatí. Mám pocit, že je to zamietnuté, ale overíme si elektronicky 128. Končím hlasovanie 29 za, 24 proti, prijatý, kompromis 5 a 6 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 7 za, proti, prijatý, e, osmička za, proti, zdržali sa, prijatý, 140 za, proti, zdržali sa prijatí, 141 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 143 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že je zamietnutý, ale radšej si to overíme elektronicky 143. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden Pepe hlasoval navyše. A chýbajú dva alebo traja, dvaja alebo traja socialisti a pani Toja. Zamieta sa a veľmi veľkou väčšinou. Kompromis 10 za proti, zdržali sa prijatí. 150 za proti, zdržali sa prijatí. 151 za proti, zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Rozbočet 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 155 Lambert za, proti, zdržali sa prijatí. Rozpočet 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa prijatí. Rozpočet 11 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 159 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 e, proti 33. Končím hlasovanie. Za, proti, zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté 161, za, proti, zdržali sa zamietnuté 162, za, proti, zdržali sa zamietnuté bude 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, prijaté. 171, za, proti, zdržali sa, prijatí. 172, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Alebo nie? Preveríme si. Elektric- elektronicky hlasujeme o 172. Končím hlasovanie. 27 na 28, čiže zamietnutý. 173 za, proti, zdržali sa, prijatý. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa, prijatí. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa, prijatí. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Záverečné elektronické hlasovanie o návrhu legislatívneho usnesenia. Končíme hlasovanie. 31 za, ktoré sa zdržali. Blahoželáme pánovi Ellerovi. Takže to budú vlastne pozmenujúce návrhy. A teraz ešte hlasujeme o legislatívnom usnesení. Končím hlasovanie. Tento raz 52 za, jedna, jeden hlas sa zdržal. Takže je to schválené. Ďakujem. Máme 10-minútovú prestávku a potom sa budeme opäť venovať práci. Ďakujem vám za spoluprácu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 Bene, prendiamo posto. Proseguiamo. Dobre, dámy a páni, poprosím, aby ste opäť zaujali svoje miesta v sále a budeme pokračovať v hlasovaní. Takže pán Ody sa hlási. Ďakujem. Pani predsednička, tomu, čo som povedal k multilingvizmu, aby to bolo jasné. E, nejde tu o e, tlmočenie, ale o preklad dokumentov, ktoré sme dostali k hlasovaniu. Áno, zaznamenáme to do zápisnice. Pán Ody sa zmenoval aj o prekladoch písomných. Dobre, takže pristúpime k správe pána Filipa Lamberca. Chcem, poprosíme teda eh, do zapisu. Blahoželáme všetkým trom spravodajcom. Je tu viacero kompromisných návrhov, kde sa vlastne uvádza aj ECR, ale my to nie všetko podporujeme. Práve preto chcem, aby to bolo dané do zápisu. Ďakujem. V poriadku, hovorí pani predsedajúca. Preveríme si to a skontaktujeme sekretariát. Ak sme teda pripravení, začneme s hlasovaním o správe pána Lamberca. Kompromis 16. Za proti, zdržali sa prijatí. Návrh 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 19 zdržal, za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 107 aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 111. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 18. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Budget 16. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 115 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 23 a kult 10 spoločne. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Chcete si to pre, preveriť? Aha, 23 a 10 preverujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Čiže preberujeme 23 a kult 10. Otvárame hlasovanie. Každý odhlasoval? Zdá sa, že nie každý. Ešte stále otvorené hlasovanie. Teraz končíme hlasovanie. 22 za, 25 proti. Zamietnuté. Kompromis 19. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 27. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 119. Za, proti, zdržali sa, preveríme si. 119. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 23 až 25, kompromis 20, prijatý. Pozmeňujúci návrh 31, za, proti, zdržali sa Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme si to elektronicky. Končím hlasovanie. 21 za, 25 proti. Zamietnuté kompromis 21 za, proti zdržali sa prijatí návrh 46, 56, 57, 58 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Návrh 46, časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 157. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Kompromis 22. Za? Proti? Zdržali sa? prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatý. Návrh 52 a 153 spoločne aj s pozmeňujúcim ústnym návrhom za, proti. Zamietnutý. Kult 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Návrh 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Budžet 18 za, proti, zdržali sa prijatí. A preveríme si budžet 18. Končím hlasovanie. 25 za, 24 proti, prijaté. Návrh 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 164 za, proti, zdržali sa. Opakujeme hlasovanie. 164, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 165, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 66, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijatý. 68. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 1. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 3. Za, proti, a pardon, za, proti, zdržali sa, Preveríme si kompromis 3. Končím hlasovanie. 25 za, 24 proti, prijatý. Ďalej, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Jure 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 86 za, proti, zdržali sa. Preveríme si. Návrh 86. Končím hlasovanie. 22 za, 23 proti, zamietnuté. Návrh 87 za, proti, zdržali sa prijatý kút 5, za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Je to kult 5. Končím hlasovanie. 22 za, 22 proti, prijaté. Návrh 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 91, za, proti, zdržali sa, prijatý. Budžet 9, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 97, za, proti, zdržali sa, prijatý. A preveríme si návrh 97. Končím hlasovanie. 23 na 23. Zamietnuté. Návrh 98, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Budžet 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 99 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 101 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Budget 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 168 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Júri 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 169 za, proti, zdržali sa, prijatý. Preveríme si elektronicky návrh 169. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 20 proti, prijaté. 170 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Juri 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. juri 13 a pardon, 174. Opravuje sa rečník. Aha, pardon, musíme hlasovať Juri e, Júri 13. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz čl- 174. E, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. 21 za, 30 proti, zamietnuté. 176 za, proti zdržali sa zamietnuté. 178 za, proti zdržali sa prijatí. 179 za, proti zdržali sa zamietnutí. Juri 14 za, proti zdržali sa prijatí. 180 za, proti zdržali sa schválený. 181 za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky návrh 181. Končím hlasovanie. 25 za, 26 proti, zamietnutý. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 183. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 184 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pardon, 184. Preveríme si elektronicky. Návrh 184, končím hlasovanie, 24 na 26, je to zamietnuté. Juri 15, za, proti, zdržali sa, prijatý. Juri 16, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 185, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz si preveríme opäť elektronicky 185. Končím hlasovanie. 22 za, 29 proti, zamietnutý. Teraz budeme elektronicky hlasovať o prijatých pozmeňujúcich návrhoch. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 46 za, 4 sa zdržali. Je to prijaté. Blahoženáme pánovi Lambertovi a teraz ešte o návrhu legislatívneho usnesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44 hlasov za. Blahoželáme. A ideme k ďalšej správe pani Matias. Návrh 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 44. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý Okrem toho je tu kompromis, teda ku kompromisu 3 hlasujeme aj e, o tom doplnku za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Čo, e, návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 14 za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky. Je to návrh číslo 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže 18 za, 28 proti, čiže to je zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej tu máme ešte druhú časť. A to je článok 52, to je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo Zamietnuté, ale preveríme si to elektronicky. Druhá časť, návrh 52. Končím hlasovanie. 22 za, 26 proti, takže je to zamietnuté. Juri 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Juri 5 za, proti, pardon, pardon, Juri 5 vypadáva. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, ďalej 70 sa preverí elektronicky. Čiže návrh 70 preveríme elektronicky. Teraz skončíme hlasovanie k 70. 24 za, 17 proti, takže návrh je prijatý návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa, prijatí. 73 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kult 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Juri 6 za, proti, zdržali sa, prijatí, Návrh 74 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 6 za, proti, zdržali sa, no nebolo to jasné. Preveríme si elektronicky. Myslím, že to neprešlo, ale preveríme. Končím hlasovanie. Áno, bolo to patrične zamietnuté. To je tak, že nedvíhate dosť vysoké ruky, dámy a páni. Takže zamietnuté to bolo. Návrh 76. Aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kult 7. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kult 8. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh 77. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 79 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, návrh 79. Končím hlasovanie. 24 za, 26 proti, zamietnuté. Júri 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 83 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 86 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdrž... Pardon? Chcete si preveriť? Dobre, preveríme 87. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 10 proti. Návrh je prijatý. Treba znova? A... Myslím, že teraz sme na návrhu 88. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Juri 10 za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 10 za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 90 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme elektronicky. Je to návrh číslo 90. Končím hlasovanie. 22 za, 25 proti, čiže zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 149, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre. Návrh 149, prvá časť. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. 23 za, 26 proti, čiže je to zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 159 za, proti, zdržali sa, tiež si to musíme elektronicky preveriť. Otváram elektronické hlasovanie. Článku 1, pardon, ku návrhu 159. Končím hlasovanie. 26 za, 24 proti, prijaté. 160. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 162 a kult 35 spolu. Za, proti, zdržali sa? Zamietnutí. Júri 15. Pardon? Áno, je to Júri 15. Za, proti, zdržali sa? Zamietnutí. Júri 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 166 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 169, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Júri 18, za, proti, zdržali sa, prijatý. 170, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 28, za, proti, zdržali sa, prijatý. 171 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. Júri 19, za, preveríme si, pardon, kult 42 2. Kult 42 pravíme elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. 22 za, 28 proti. Zamietnuté. Júri 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 172. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Júri 20. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 173. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 176 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 177 za. Pardon, vrátime sa. 176 preverujeme elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. 25 na 25, takže je to zamietnuté. Návrh 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronické hlasovanie ešte ku 177. Končíme hlasovanie. 19 za, 31 proti. Je to zamietnuté. Návrh 29, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zamietnuté. Takže 180, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre, 180 preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. 22 za, 28 proti, zamietnuté. Teraz návrh 181, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, 31, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 32, za, pardon, Pardon, ospravedlňujeme sa. 182, ešte aj o nej musíme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz 32. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 183. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 33. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 184 za, proti, zdržali sa, prijatí. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 186, pardon, 188. 188, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to prešlo, ale preveríme si to elektronicky. Na to návrh 188. Končím elektronické hlasovanie. 25 za, 24 proti, takže návrh je prijatý. 189 za, proti, zdržali sa, prijatý. 191 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 192 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 193 za, proti, zdržali sa, prijatý. 194 za, proti, zdržali sa, prijatý. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 197 za, proti, zdržali sa, prijatý. 198 za, proti, zdržali sa, prijatý. 199 za, proti, zdržali sa, prijatý. 200 za, proti, zdržali sa, prijatý. 201 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 44 za, proti, zdržali sa, prijatý. 202 za, proti, zdržali sa, prijatý. 203 za, proti, zdržali sa, prijatí. 204 za, proti, zdržali sa, prijatí. 205 za, proti, zdržali sa, prijatí. 206 za, za proti, zdržali sa, zamietnutí. 207 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 208 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 209 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 210 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 211 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 212 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 213 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 214 za, proti, zdržali sa, prijatí. 215 za, proti, zdržali sa, prijatí. 216 za, proti, zdržali sa, prijatí, 217 za, proti, zdržali sa, prijatí, 218 za, proti, zdržali sa, prijatý. 219 za, proti, zdržali sa, prijatí, 220 za, proti, zdržali sa, prijatí. 221 za, proti, zdržali sa, prijatí 222 za, proti, zdržali sa, prijatí 223 za, proti, zdržali sa, prijatí, 224 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pardon, zamietnuté to bolo. Preveríme si to. Elektronici. Kto to vlastne žiadal, aby sa to preverilo? Aha, ospravedlňujeme sa. Takže 224. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 10 z, 40 proti. Čiže zamietnutá. Návrh číslo 34 za. Ospravedlňujem sa, dámy a páni. Ešte ide návrh 225, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz návrh 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Júri 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44 za piati sa zdržali. Takže budeme hlasovať o legislatívnom návrhu uznesenia, teda návrhu legislatívneho uznesenia. Poprosím, teraz končíme hlasovanie. 45 za, jeden hlas sa zdržal, takže materiál je prijatý a blahoželáme pani Marise Matias. Ďakujeme. Passiamo adesso al voto Skinner. Dobre, prejdeme teraz ďalej. Hlasovanie je o správe pána Skinnera. Myslím, že pán Skinner nám chce niečo povedať. Chceli ste niečo uviesť? Ďakujem veľmi pekne, len e, rýchle opravy, pokiaľ ide o tie hlasovacie zoznamy, ktoré máte pred sebou, tak aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam. Pokiaľ ide o 28, tam sa hovorí o tom, že je to stiahnuté, ale nie je to tak. To je chyba. Eh, budeme o tom hlasovať. Takže dúfam, že takto aj bude aj doplnkový pozmeňovací návrh 1.1.1. Dobre. 28 dáme na hlasovanie. V poriadku. Čiže správa Skinner. Najskôr môžeme hlasovať v bloku budget 1, 2, 3, 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Budget 14. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 88. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 14. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 89 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý 90 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý 91 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 92 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 93 za, proti, zdržali sa. Prijatý 94 za, proti, zdržali sa. Prijatý 16 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatí. 95 a 96, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 98 a 99 spoločne, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100, to je za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Budget 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 102 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 19, dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 103 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatá 20 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté 21 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté 22 za, proti, zdržali sa, niekto zdržali sa prijaté, 104 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 25 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 106 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109. Nie, musíme hlasovať e bloku 107, 108, 26 za, proti, zdržali sa. Prijaté 109 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 110 za, proti, zdržali sa. Prijaté 110, 27 to bolo vlastne spolu. Takže budeme musieť hlasovať o 28. To nebolo stiahnuté. Kto je teda za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 111. To je ústny pozmeňovací návrh. Dobre, budeme hlasovať o 111. Bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 112. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 113, 114 spoločne. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 115, 29 spoločne, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté, 118 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto Skontrolujeme. koniec hlasovania. Prijaté 26 k 18. Budget 17, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Budget 18, za, proti, zdržali sa prijaté. 120 za, proti, zdržali sa prijatí. 122 za, 122. Ešte raz za. Proti zdržali sa prijaté. 123 za, proti zdržali sa prijaté. 124 za, proti zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti zdržali sa prijaté. 125 za, proti zdržali sa zamietnuté. 126 za, proti zdržali sa e, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 127 za, proti, zdržali sa prijaté. 128 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa prijaté. Pardon, zamietnuté. 35. Skontrolujeme. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 a 131 spoločne, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4 pohromade. Dobre, budeme hlasovať spoločne. 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4. A 1, 3, 6. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 21, za, proti, zdržali sa, prijaté. 1, 3, 5, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 42 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Allora, 130, check sul 137. No, no, no, Preveríme 137. Sto tridsaťsedem, overíme. Koniec hlasovania. 11 za, 37 proti. Zamietnuté. 42, to sme už odhlasovali. 138 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté 141 za, proti, zdržali sa prijaté 142, to je za, to je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 44, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz v bloku 143, 144, 145, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 100, e, pardon, 45 za, proti, zdržali sa prijaté, 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 147 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 148 za, proti, zdržali sa prijaté, 149, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté, 150 za, proti, zdržali sa, prijaté 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa, prijaté 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa, prijaté 154 za, proti, zdržali sa, prijaté 50, nie 51, 51 za, proti, zdržali sa prijaté 155 za, proti, zdržali sa zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa prijaté 156 za, proti, zdržali sa prijaté 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté 158 159 a 160 spolu, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 161 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 162 za, proti, zdržali sa prijaté, 163 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 164 a 165 bloku a 166 nie, nie. ...164, 165, tak to pohromade za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. 166. 166. Koniec hlasovania. 22 za, 24 proti. Zamietnuté. 167 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 55 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 59 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 60 za, proti zdržali sa zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa prijaté budget 5 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté 68 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 64, nie, 67 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa prijaté, 69 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Štyri. Kontrolujeme. Konec hlasovania. Prijaté výraznou väčšinou 74 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 8, budget, 8, za, proti, zdržali sa. Prijaté. 78 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 8 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 79 za, to je proti, zdržal sa niekto. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 81 za, pardon, 80 za, proti, zdržali sa. 81 odpadá, takže 80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 zdržali sa prijaté. 84, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujme. 84. Votazione chiusa. Konec hlasovania. 29 za, takže je to prijaté. Váže 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Baže 13 za, proti, zdržali sa. Prijaté 85 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Osemdesiatšesť bolo stiahnuté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Elektronické hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 38 za, 5 proti. Blahoželáme. E, najskôr budeme hlasovať o legislatívnom uznesení plod. Myslím, že je tam chyba eh, v hlasovacom zozname. Je tam uvedené hlasovanie o legislatívnom uznesení a medziinstitucionálnych rokovaniach, ale my nie sme tu na, na pôde spolurozhodovania, takže musíme hlasovať len o legislatívnom uznesení. Ale skôr ako budeme hlasovať, tak eh, musíme si ujasniť, že to nie je spolurozhodovanie. Nie, my radšej chceme dve hlasovania. Sekretariat navrhuje, aby sme mali dve hlasovania. E, jedno hlasovanie o legislatívnom uznesení a druhé o medziinstitucionálnych rokovaniach. Solo vlastne Ok. Grazie. Eh? precisione del suo suggerimento. Áno, ďakujeme za toto spresnenie. Budeme hlasovať len o eh, legislatívnom uznesení. Otváram teda hlasovanie. Koniec hlasovania. 36 za, 5 proti. Gratulujeme. Takže sme ukončili tento hlasovací maratón a budeme pokračovať o tretej.